a aby tie regióny cítili prospešný dopad e, na svoj každodenný životoch. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ďakujem, pán komisár Ševčovič. Teraz koniec rozpravy. E, budeme hlasovať zajtra o 12. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu e, dnešného programu. Ide o správu kolegyni Gréz. Témou sú rozvojové aspekty práva duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi. Dostáva priestor spravodajkyňa 4 minúty, nech sa páči. Dobrý večer, milí kolegovia. Tento proces je veľmi dlhý a bolo mi dlhý. Na záver 6. decembra bola pripravená správa o dôsledkoch práv duševného vlastníctva v prípade genetických zdrojov pre e, rozvojové krajiny a s veľkou väčšinou táto správa e, bola schválená na e, výbore pre rozvoj. A naozaj je to historický datum, pretože poprvýkrát európsky e, poslanci všetkých politických e, tak povedať, význaní potvrdili, že chcú bojovať proti tomu, akým spôsobom sa nakladá takýmto nekalým spôsobom e, so zdrojmi našej planéty. Slovo biologické piráctvo teda už nie je žiadnym tabu. Ja sa chcem poďakovať všetkým našim kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto dôležitej etape. Ale zajtra bude treba zajsť ešte ďalej. Hlasovanie bude e, rozhodujúce. Tam chceme vyjadriť naše odhodlanie. Odhodlanie Európskeho parlamentu ako takého, celého Európskeho parlamentu, aby sme koherentnejšie mohli vystupovať v rámci našej politiky rozvoja. O čo tu ide? Chceme potvrdiť naše odhodlanie bojovať proti tomuto e, biologickému pirátstvu a chceme obhajovať e, a ochraňovať e, tie tradičné kultúry, tie regionálne ekonomiky, rešpektovať práva domorodého obyvateľstva, takisto aj malých rolníkov, malých polnospodárov a nakoniec chceme aj chrániť naše životné prostredie a biodiverzitu. 90% biologického povedz, dedictva eh, na celom svete sa nachádza práve v rozvojových krajinách a pritom veľká väčšina patentov, eh, patentov eh, tu majú rozvinuté krajiny. A dobre vieme, že genetické zdroje sú extrémne dôležité ak má byť polnospodárstvo trvalo udržateľné a pokiaľ má byť zabezpečená potravinová bezpečnosť všade na svete. Ochrana genetickej rozmanitosti, ochrana genetickej rozmanitosti, ochrana, podpora. To sú tie kľúčové ciele, pokiaľ chceme splniť aj e, mileniové rozvojové ciele. E, treba opäť trvať na tom, že rozvojová politika Európskej únie má byť koherentná. Eh, je to v článku 208 Lisabonskej zmluvy jasne napísané, o čom má tá rozvojová politika byť, aká má byť koherentná. Tie pravidlá, ktoré momentálne máme, pokiaľ ide o využívanie prírodných eh, zdrojov pokiaľ ide o tradičné zdroje, tradičné e, vedomosti, to všetko je veľmi zle e, nastavené a definované a preto e, niektoré e, firmy, nadarné spoločnosti veľmi dobre e, v tomto právnom vaku sú schopné sa obracať a zneužívať tieto tradičné e, vedomosti. E, máme tu e, veľa textov, veľa inštitúcií, e, ktoré sa týmto otázkam e, venujú a e, treba preto ratifikovať a spustiť vôbec do platnosti protokol z Nagoje a vytvoriť nejakú celosvetovú správu týchto otázok. My chceme dosiahnuť spravodlivejšiu rozvojovú politiku a treba, aby sme časť tej zodpovednosti E, e, prebaj na naše vlastné e, plecia, aby sme do istej miery zastupovali aj ľudí z týchto, z týchto rozvojových eh, krajín, aby oni si mohli tie eh, zisky alebo prínosy deliť eh, medzi sebou, aby to bolo spravodlivejšie pre nich. Je to naozaj výzva pre Európsku úniu, aby odsúdila tie postupy, tie praktiky, ktoré nie sú v súlade s našim odhodlaním bojovať proti chudobe a ochraňovať biologickú diverzitu. Rátam s vami, vážení kolegovia, a dopredu vám ďakujem. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa Grez. Teraz ideme ďalej. Keď to je pán Paška, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Počas mnohých generácií domácimi spoločenstvami vyšľachtené odrody rastlín, ako aj tradičné poznatky o pôsobení a účinkoch látok,

Ďakujem pekne, gratulujem pani spravodajkyni. Naozaj bol tu e, veľký konsenzus všetkých politických skupín e, v parlamente. Zase je zjavné, že tieto e, genetické zdroje, či už to či už je to kozmetika, či už sú to lieky, tie pochádzajú e, z rozvojových krajín, ale tie zisky majú podniky a laboratória, nie samotné komunity. Máme tu správu, ktorá otvára možnosť e, toho, že táto situácia by sa mohla zmeniť, aby tieto zisky, tieto prínosy e, boli aj v týchto komunitách, či už je to v oblasti životného prostredia a tak ďalej. A my na výbore sme pripravili viaceré pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o patenty a obchod, napríklad špecifikácia e, geografického pôvodu, e, ingrediencie a to všetko je na prospech týchto konkrétnych komunít. Európska únia by mala získať odhodlanie členských štátov, že tieto zisky, tieto prínosy sa budú zdieľať e, s komunitami odkiaľ tieto výrobky pochádzajú. Potom je tu otázka používania E, semien, ktoré sú častokrát zakazované, hoci pochádzajú práve z týchto e, zdrojov. A potom e, vedci by mali mať prístup k databáze prírodných zdrojov a pokiaľ takto podporíme biodiverzitu, bude to nakoniec na prospech všetkých nás. Ďakujem pekne. Pani Bazesku. Ďakujem pekne. Ochrana biodiverzity to je podmienka zníženia tlaku na životné prostredie. Okrem toho, ochrana a zachovanie genetickej rozmanitosti je mimoriadne dôležitým aspektom pri dosahovaní e, mileniových rozvojových cieľov. Práva na duševné vlastníctvo, pokiaľ ide o genetické zdroje a tradičné znalosti z rozvojových krajín, to sú veľmi dôležité aspekty e, zabezpečenia rovnakého prístupu aj k medicínam, e, k liekom. Genetické zdroje sú takisto mimoriadne dôležité aj z pohľadu trvodržateľného polnospodárstva a takisto bezpečnosti potravín. Obchodná politika EÚ v oblasti dušeného vlastníctva musí tým pádom patrične zohľadňovať aj cieľ koherencie a súdržnosti, pokiaľ ide o tú rozvojovú politiku. A ratifikovanie protokolu z Nagoje by e, malo prebehnúť čo najrychlejšie. Potrebujeme solidný, dobrý nástroj, pokiaľ ide o boj proti biopiráctvu. A musíme naozaj znova zaviesť spravodlivosť, pokiaľ ide o výmenu genetických zdrojov a nakladanie s nimi. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. A pán Ferreira, nech sa páči. João Ferreira. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Máme tu e, kontext zmien e, na celom svete, pokiaľ ide o pôdy, pokiaľ ide o klímu a tak ďalej. A práve tieto klimatické zmeny sú dôležitým e, faktorom pre ekosystémy a E, aj z tohto dôvodu, aj z dôvodu potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti životného prostredia je dôležité, aby sme e, tieto otázky regulovali. Máme tu sociálne, ekonomické implikácie týchto otázok, e, pokiaľ ide o riadenie genetických zdrojov. To sú všetko veľmi dôležité veci a treba to naozaj regulovať v celom, roz, v celom objeme. Toto sú prírodné zdroje, ktoré patria všetkým ľuďom, nepatria iba niektorým ľuďom. Nikto nesme byť vyčlenený z využívania takýchto eh, zdrojov a materiálov, ktoré v skutočnosti vyplývajú z toho, čo nám eh, naša zem dáva. Pokiaľ ide o eh, naše zdravie, pokiaľ ide o naše stravovanie, mali by sme mať k tomu prístup všetci a nie iba tento kapitalistický prístup je správny. Vážený pán predsedáci, vážení poslanci, poslankyne, chcem sa poďakovať poslancom a poslankyňam, predovšetkým spravodajkyni pani Grec za e, vypracovanie e, tejto správy a za venovanie pozornosti tejto téme e, Chceme sa aj poďakovať príslušným výborom za ich stanoviska. EÚ zohráva dôležitú úvahu pri pokročení v regulácii v tejto oblasti, či na domácej alebo medzinárodnej pôde. Ako ste správne poznamenali, e, posilňujeme účinnosť boja proti chudobe a e, ďalších súvisiacich používanie moderných biocidov, e, rozrastajúce sa vedecké úsilie v oblasti genetiky, vlastne vlastne nám naznačujú, že aj komerčná hodnota biodiverzity rastie. E, veda a výskum týkajúce sa biotechnológií zohráva e, dôležitú úlohu pri rozvoji a môže pomôcť pri účinnom boji proti chudobe. Takisto sme boli e, svedkami rôznych prešlapov v rozvojových krajinách ohľadom nakladania s genetickými zdrojmi a práve s nedodržiavaním práv duševného vlastníctva v súvislosti s biodiverzitou. Európska únia e, e, dbá o, o tieto veci a snaží sa e, ťažiť zo synergií vzhľadom na existujúce dohovory. V tejto oblasti máme aj dohodu VTO ohľadom ohľadom zachovania práv duševného vlastníctva a takisto týkajúce sa zachovania genetických zdrojov pre polnospodárstvo, potravenstvo protokol, nakojský protokol hovorí o tom, že má byť spravodlivé vzdielanie eh, prínosov vyplývajúcich z týchto genetických zdrojov. Eh, tento protokol bol završený v roku 2010 a urobil určitý poriadok práve v aspektoch práv zemného vlastníca v súvislosti s genetickými zdrojmi a bol dosiahnutá určitá miera právnej transparentnosti. Tým by sme mali dosiahnuť trvalo udržateľné mieru využívania biodiverzity v zdrojových krajinách. Komisia už predložila návrh legislatívy týkajúce sa rati- e, súvisiaci s ratifikáciou a implementáciou protok- Nagojského protokolu v rámci EÚ. Tým sa zabezpečí právna istota pre používateľ v EÚ a bude stimulovať vyššiu mieru transakcií týkajúcich sa genetických zdrojov. Návrh nariadenia aby mal etabovať dôveryhodný systém, ktorý e, e, chráni tých, ktorí poskytujú genetické zdroje zdroje a tých, ktorí ich používajú. A vlastne tým reaguje na veľké obavy, ktoré majú z súčasného vývoja v rozvojových krajinách. EÚ e okrem toho zohráva veľmi aktívnu úlohu pri snahe kompletizovať mechanizmy súvisiace s uplatňovaním základných atribútov Nagojského protokolu mal by byť zavedený do života mechanizmus akéhosi e, ústredného clearingu, o ktorom pojednáva Nagojský protokol a tým by sa malo dosiahnuť spoločné porozumenie týkajúce sa hlavných atribútov tohto protokolu. Aby sme pomohli predovšetkým tým najmenej rozvinutým rozvinutý, e, rozvinutý, malo rozvinutým krajinám. E, je potrebné podniknúť niekoľko krokov. Máme e, viac donorovú a ABS, ktorá podporuje vlastne zainteresované strany práve zo štátov AKT. To sú aj ďalšie dôležité iniciatívy komisie v tejto oblasti. Okrem toho, je celý e, e, rad medzinárodných právnych nástrojov, ktoré treba e, ďalej rozvinúť. My sme v intenzívnej komunikácii s VTO a VIPO v úzkej väzbe s tretimi štátmi, v, v úzkej náväznosti na koherentný rozvoj. Hľadáme mechanizmy riešenia otázok práv duševného vlastníctva. Suma sumárum, komisia e, berie na vedomie a súhlasí s výzvou EP, aby bol e, e, globálny systém riadenia, ktorý vlastne vystiera ochranu ruku nad rozvojovými krajinami treba mať systém ochrany práv duševného vlastníctva, ktorý potiela biopiráctvo a ktorý zabezpečí rozširovanie technológií vo vzájomný e, prospech všetkých zainteresovaných strán. No a napokon komisia sa snaží o ďalšiu spoluprácu s EP a samozrejme aj samotného parlamentného výboru pre rozvoj. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. A ja ďakujem e, zástupcovi komisie pánu komisárovi e, Ševčovičovi. Dámy a páni, týmto ukončujem dnešnú rozpravu. E, bude pokračovať